So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Pokračujme, prosím, v našom zasadnutí. Napriek miernemu sneženiu tu v Bruseli mnohí, ako vidím, sa dostali sem do parlamentu. Ja mám pred domom 40 cm, trošku viac oproti tým 1,5 cm tu. Každý región je ale zase aj inak pripravený eh, na ten, toto obdobie. Každopádne Brusel vyzerá krajšie ako v bežnom šedom dni. Máme tu dostatok kolegov na to, aby sme mohli hlasovať. Návrh bol, aby sme predsunuli bod 12, správa Sergia Berlata to za štvrť hodinku zvládneme, potom príde pán predseda Buzek na určitú dobu k nám a môj podnet by bol, aby sme to obmedzili na tých 20-25 minút. Možno jedného hovorcu za, za skupinu navrhujem, aby e, reagoval na slova pána Buzeka v krátkosti na pár minút a potom bude nasledovať e, hlasovanie o správe Matias Alzheimerova Korova. Tam je veľa, veľa pozmeňujúcich návrhov, ale veď my to zvládneme. Začneme teda správou Berlato. Uznanie polnohospodárstva ako strategického odvetvia v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Tiež mu hlasovaciu kartičku aj vyprosím. Ďalej sa potom dostaneme k pozmenujúcemu návrhu číslo 3 Ferreira Ugias, kto je za, proti, zdržal sa niekto, tiež sa prijíma. Pozmienujúci návrh 2. Maria Učiac za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Pozmenujúci návrh 5. Ferreira za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 6. Eh, proti Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Sedmička. Lucias Ferreira. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 8. Perilio. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 9. Elena Antonescu za. Proti? Zdržal sa niekto? Preveríme. Hlasujeme o devine. Ešte raz otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 22 za, 25 proti. Zamieta sa. 11 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 10 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 12 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 13 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 15 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 14 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa podľa mňa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, zpríjma sa. 17 za proti zdržal sa niekto, príjma sa 19 po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť, za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Tretia časť za a tretia vypadáva. Štvrtá časť predsa len za proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 20 po častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť, preveríme. Druhá časť, prvá časť 20 preveríme. Aj Dan Jergensen, kartičku poprosíme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Tretia časť za? proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 21 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 22 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 23 Gardini za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 24 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 26 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 27 Nicholson po častiach, prvá časť za, proti, strčal sa niekto, zamieta sa podľa mňa, ale preverme si to radšej. Končím hlasovanie. Zamieta sa druhá časť za. Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Tretia časť. Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. U 28 Lepáš, tak tam máme ústnu poznámku k poslednej vete. Tam by nebolo and promote development of sustainable agriculture practices, ale len and promote sustainable agriculture practices. Takže to jedno slovo vypadáva. Ak nie ste proti tomu, tak ústne hlasujeme, kto je za o 28. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Nepomohol ani ten ústny. 29 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 30 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 32 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 31 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 33 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 43 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 35 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 36 za, proti, Zdržal sa niekto, prijíma sa. 37 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 38 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 39 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 40 a Lepáš a iný za. Proti Zdržal sa niekto? Preveríme. 40 preveríme. Končím hlasovanie. Celkom jasne za, príjima sa. 41 za. Proti. Zdržali sa, príjima sa. 42 za. Proti zdržali sa, prijíma sa. 43 počastiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 44 za, proti, zdržali sa. Zelení nehlasujú. Áno, nie, zdržali sa. Preveríme 44. Už tak skoro ráno ste leniví. naozaj vždy zaváži váš hlas, hoci aj neskoro, ale nie pri neskoro. 45 perilio za. Zdržali sa, zamieta sa. 46 stiahnuté, 47 za. Proti. Zdržali sa, prijíma sa. 48 za, proti, zdržali sa, tiež sa prijíma, 49 za, proti, zdržali sa, podľa mňa prijaté. 50 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 51 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 52 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 53 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, príjima sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 54 za. Proti. Zdržali sa. Preveríme si 54. Končím hlasovanie. Príjima sa. 55 za. Proti zdržali sa, prijíma sa. 56 počastiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijíma sa, druhá časť za, proti, zdržali sa, tiež sa prijíma. Teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujme Končím hlasovanie. 44 za, nikto proti, 6 sa zdržali. Blahoželáme pánu Belatovi k tejto správe výboru NV. Ich ähm, würde Folgendes vorschlagen. Der Präsident sollte ein môj návrh je nasledovný. Pán predseda by každú chvíľu e, priš, mal prísť, ale Mariu Matias by sme poprosili, aby k jej kompromisným návrhom z 3 či 5 minút pohovorila. Je to predsa len rozsiahla správa, kde nie každý vie, ako aktuálne vyzerá a preto by sme teda poprosili, aby krátko uviedla do problematiky pred hlasovaním o jej správe kým prejdeme k rozprave s pánom Buzekom. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Len niekoľko úvodných slov, aby som vysvetlila, o čom vlastne budeme hlasovať a zároveň aby som predstavila tie kompromisy, ktoré sme dosiahli. Limity, ktoré boli vytýčené pri napísaní návrhu tejto správy znamenali aj to, že veľmi veľa z obsahu v tejto správe sa tam musel dostať prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov. A preto chcem poďakovať kolegom za to, čo spravili, a to nie len tiem spravodajcom, ale aj ostatným kolegom z výboru, ktorí e, predložili veľký počet pozmeňujúcich návrhov v tejto správe a rovnako som spravila aj ja. Bol to v podstate spôsob, ako túto správu rozšíriť a v konečnom dôsledku sme potom mali pomerne obsiahly počet pozmeňujúcich návrhov a ten dokument, ktorý sa nachádza pred vami, obsahuje 103 konsolidovaných pozmeňujúcich návrhov a zhruba 16 kompromisných návrhov. Vo všeobecnosti to, čo sme sa snažili dosiahnuť týmito kompromisnými návrhmi, bolo sústrediť sa na hlavné témy a zároveň zlepšiť zacielenie tejto správy. Proces zdôrazňovania e, skorého vyšetrenia, e, vyšetrovania e, rýchlej diagnostiky a lepšej prevencie je jedným z našich cieľov. Rovnako sme zdôrazňovali aj dôležitosť spolupráce medzi členskými štátmi a zároveň hodnotili sme tie kroky, ktoré už boli prijaté. Snažili sme sa v podstate zoskupovať a konsolidovať úsilie, ako sa len ďalej pozrieť na ďalšiu fragmentáciu, ku ktorej počas posledných rokov dochádzalo. Chceli sme sa aj poučiť z toho, čo bolo v minulosti spravené a síce e, zozbierať tie najúspešnejšie postupy. Keďže si uvedomujeme, že toto je problém, ktorý sa dotýka veľkej časti populácie, je naozaj mimoriadne dôležité, aby sme čo si spravili a zároveň, aby sme zlepšili e, tie dobré a úspešné postupy, aby sme čo najlepšie e, využili tie, tie úspešné a overené postupy, tak aby sa dokázali rozšíriť eh, vo zvyšku Európy. Ďalšia téma sa týka výskumu. Eh, snažili sme sa využiť nedávny vývoj v oblasti vedy a výskumu. Existovali ešte stále isté rezervy a biele miesta eh, v oblasti vedeckého mapovania tejto témy, najmä pri identifikácii dôvodov a zároveň aj niektorých symptómov, symptómov, aké rôzne aspekty a dopady má demencia. Samozrejme, od, tohoto času ale bol urobený ďalší výskum a práve preto musíme nadalej zdôrazňovať výskum a musíme nadalej pokračovať v ďalšom výskume a vedeckom skúmaní tohoto fenoménu a zachovávať spoluprácu medzi jednotlivými vedeckými orgánmi ehm, angažovanie musí zachádzať ďalej než len farmakologický výskum. Musíme zabezpečovať výskum aj v ďalších oblastiach a nie len v, vo farmakológii. A to je samozrejme zahrnuté, zahrnuté tiež do kompromisného návrhu. No a na záver je tu aj bod, ktorý hovorí o dôstojnosti pacienta a zároveň o starostlivosti o pacientovú rodinu a jeho blízkych to je práve jeden z tých hlavných dôrazov týchto kompromisných návrhov. Našim cieľom je zdôrazniť eh, hlavný, hlavný eh, dôraz a zároveň chcem ešte raz poďakovať eh, svojim kolegom, ktorí predkladali pozmeňujúce návrhy. Pokúsili sme sa zobrať tieto pozmeňujúce návrhy do úvahy. A v zásade treba povedať, že príspevky týchto kolegov boli mimoriadne pozitívne a tieto pozmeňujúce návrhy obohatili e, pôvodný, pôvodný návrh správy. Preto dúfam, že tieto kompromisné návrhy urobia to, čo sme aj chceli dosiahnuť a zároveň zabezpečia aj to, čo sa snažili jednotliví kolegovia e, pokryť. Chcem poďakovať tým spravodajcom za ich vynikajúcu podporu a spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani Matias za tieto slova ku kompromisným návrhom. Hlási sa k tomu, prosím, niekto súhlas alebo protest. Nikto sa nehlasí o slovo. Kedy pán predseda príde, prosím vás? O 9.30. Denke, wir warten dann einfach äh, tak počkajme trošičku, vôbec nemá zmysel začínať teraz s hlasovaním a potom ho prerušovať. Sie macht die Abstimmung. Ja, okay. Wir beginnen mit der Abstimmung. Dobre, tak začneme hlasovaním. Možno sú už na ceste. Tak to potom prerušíme. Všetko je možné. Dobre, tak začneme hlasovaním. Ocek 1, navrh 75, Matias, správodajkynia je autorkou, kto je za, Kompromis 9 k odseku 1, pardon, kto je za. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Na ďalšej strane pokračujeme 78, kto je za. 78, kto je za. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 79, kto je za. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 80. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 10 k odseku 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz 89 po častiach prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatá. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal, prijatá. 90 s ústnym pozmeňovacím návrhom v druhej časti, najskôr ale prvá časť, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Druhá časť odpadá. 91 po častiach prvá časť za proti kto sa zdržal prijatá druhá časť za proti kto sa zdržal zamietnutá. 92 za, proti, kto sa zdržal, prijatá, prijatý. 93, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 11 k 3 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 97, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 98 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 12 k odseku 4. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 101. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 102. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 103. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 105. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 107. Za proti, kto sa zdržal, prijatý. 108 za, proti, kto sa zdržal, overíme elektronicky. 108. Elektronické hlasovanie otvorené. Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. prijaté. Kompromis 13 k odseku 5, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. Sto 15 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatá. Druhá časť odpadá. Teraz 116, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 117 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 118 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 119 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 120 za. Proti kto sa zdržal, prijatý. 121 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 122 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 123 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 124 za, proti, kto sa zdržal? Prijatý. 125 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Pán predseda je tu, takže si to tu prerušíme. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Freude und... Kolegyne, kolegovia, mám tu radosť privítať tu predsedu Európskeho parlamentu, pána Buzeka. Je to náš dobrý známy v otázkach klimatických zmien. Je členom výboru KLIM. Našu delegáciu sprevádzal do Kodane minulého roka a veľmi pozorne sleduje, čo robí náš výbor, je jeho veľkým podporovateľom, podporovateľom jeho práce. Minulý týždeň sme v Štrasburgu prijali uznesenie Európskeho parlamentu v rámci prípravy Cancúnskej konferencie. Boli tam určité kontroverzné otázky, ale v mnohých otázkach sme si zajedno naprieč stranickými rozdielmi. A teraz by som rád dal slovo pánovi Buzekovi, aby vystúpil k téme Cancún, boj proti klimatickým zmenám, respektíve životné prostredie vo všeobecnosti. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, prerušil som vaše hlasovanie, ale slúbujem, že to bude iba 7 minút, ktoré s vami strávim, pretože ako veľmi dobre viem, máte potom ďalšiu správu, ktorú musíte odhlasovať za niekoľko minút. V prvom rade sa chcem ospravedlniť za to, že som sa nemohol stretnúť s tými z vás, ktorí boli súčasťou delegácie na konferenciu o klimatických zmenách v Cancúne. Minulý útorok, bohužiaľ, rozpočet je v súčasnosti tá najdôležitejšia vec a mám na starosti zmierovací výbor Európskeho parlamentu a na základe zmluvy musím organizovať eh, stretnutia eh, zo, eh, zmierovacieho výboru medzi radou a parlamentom. A teda toto bola moja primárna zodpovednosť. Rovnako som ehm, nepredsedal diskusiám o klimatických témach počas posledného Štrasburgu. Opäť tá istá, ten istý dôvod, bolo to stretnutie predsedov a musel som sa e, pripraviť na stretnutie s premiérmi na rade. Dovolte mi povedať, že podobne ako vy, ako naša delegácia, stretol som sa e, s komisárkou Kone Hadegard a diskutovali sme o tých najdôležitejších, najdôležitejších témach a e, pravdepodobne viete presne to isté, čo viem aj ja od pani komisárky a najdôležitejšie témy, ktoré sú v súčasnosti na rakovacom stole z pohľadu pani komisárky, e, sú, sú e, zmierovacie opatrenia proti klimatickým zmenám, otázka lesníctva a otázka transferu technológií. A rád by som počiarkol, a že že nie len teda z pohľadu e, z rozvoj, rozvinutých krajín smerom k rozvojovým krajinám, ale zároveň aj výmena technológií medzi rozvinutými krajinami. A to je veľmi dôležité. Je veľmi dôležité, aby sme si vymieniali technológie s Japoncami, s Američanmi, Brazíliou, možno niektorými ďalšími krajinami, ktoré sú viac rozvinuté ako ostatné krajiny. No a zároveň je nevyhnutné diskutovať o, po, o dohode po Kyote, teda čo bude po Kyote. O to sme diskutovali aj s pani Connie Hadegaard. Diskutovali sme o Johannesburgu, o klimatickej konferencii v Johannesburgu, skôr než o Cancúne. A práve preto musíme ísť krok za krokom smerom ku konečnej dohode. Rád by som vás informoval, a podpísal som aj list predsedu Baroza, list, ktorý pôjde vlastne okrem oficiálnej delegácie, okrem 15 oficiálnych um, zástupcov Európskeho parlamentu, tam bude ešte potom ďalších, ďalších ktoré budú mať dodatočnú akreditáciu. Oni nebudú členmi oficiálnej delegácie a bolo to rozhodnutie konferencie predsedov, že tu bude um, takáto druhá časť delegácie. Čiže budú mať akreditáciu, ale nebude možné rozšíriť našu oficiálnu EU delegáciu. Čiže 15 kolegov je súčasťou oficiálnej európskej delegácie. Tí zastupujú celú e, radu e, parlament a komisiu. Takže to je vlastne tých 15 oficiálnych členov európskej delegácie a oni zastupujú nás všetkých na stretnutiach s, s, zájom, s, s, s nominármi a, um, a budú zastupovať aj európsky pohľad. Prečítal som si a musím vám povedať, že um, nebolo to jednoduché. Keď som si prečítal naše posledné uznesenie, bod 79, ten je pre mňa, a tu hovoríme, že uh, predseda má toto uznesenie priniesť na komisiu a radu smerom k hlavám štátu a tak ďalej. Je to veľmi dobré uznesenie, je to veľmi múdre uznesenie, je tam toho veľmi veľa. Môžem e, zablahopriať svojmu výboru, výboru Envy, za prípravu takéhoto textu. Chcem, vám, chcem vás iba informovať, čo budem robiť budúce týždeň, a to je pravdepodobne veľmi dôležité. Máme stretnutie trialógu v pondelok alebo v útorok. Na budúci týždeň vy budete v Cancúne. Vy všetci 15 plus eh, pravdepodobne 17. Ehm, ja budem na trialógu v pondelok a v útorok. Korepere máme v stredu, tam bude rozhodnutie Koreperu, tam bude alebo nebude schválené toto rozhodnutie konferenciou predsedov v štvrtok, to je kľúčové stretnutie predsedov a rozhodnutie rady môže byť prijaté v piatok a tým pádom všetko sa dostane do optimálnych koľají. Budeme môcť hlasovať o rozpočte Európskej únie na rok 2011 15. decembra. To je posledné, posledné plenárne stretnutie v Štrasburgu. A, takže je to moja zodpovednosť. Venujem takmer celý čas tomu, aby som vyriešil tento problém. Za dve hodiny odchádzam z Bruselu do Hágu, aby som sa stretol eh, s premiérom Ruterom je veľmi dôležité, aby sme diskutovali o tejto téme eh, s, s členskými štátmi. Máme tu zdieľanú zodpovednosť. Veľmi nerád by som eh, obvinoval ktorúkoľvek krajinu, ktorá sa nechcela dohodnúť počas predchádzajúcich rokovaní. Pretože toto je jednoducho ich možnosť. Takúto možnosť majú k dispozícii. Na tom sme sa dohodli. Takže musíme hľadať priestor pre diskusie. Medzi, diskusiu, medzi diskusie medzi Európskym parlamentom, komisiou a členskými štátmi na budúci rok e, na budúci týždeň pardon, pôjdem e, do, na, do Veľkej Británie a tam budem mať veľmi podobnú diskusiu, takže si pripravujem e, návštevu Veľkej Británii za podobným účelom. E, vy, mám teda túto veľkú zodpovednosť, ale vám všetkým želám veľmi dobré výsledky v rámci tých štyroch bodov, ktoré sú veľmi dôležité nie je to e, posledná tá záväzná dohoda, ktorá je pre nás v konečnom dôsledku veľmi záväzná, ale napriek tomu tu budú ešte stále niektoré veľmi dôležité kroky, ktoré budú smerovať k záväznej dohode v Johannesburgu v roku 2012. Všetko dobré vám želám, kolegovia. To presne 7 minút, ako ste slúbili. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Búzek, za to, že ste e, vystúpili pred výborom Envy. Myslím si, že každý z nás cíti vaše vašu angažovanosť v oblasti ochrany životného prostredia, v oblasti ochrany klímy. Veľmi si vážime, že ste využili eh, túto príležitosť a mohli o tom prísť eh, povedať nášmu výboru. Máme tu dobré správy a síce, že okrem 15 oficiálnych členov delegácie, tých ďalších 17 kolegov, ktorí mali taký veľký záujem, aby mohli ísť do Cancúnu, že aj títo budú akreditovaní. Myslím si, že že to je veľmi pozitívne, e, pretože existovali tu spory počas posledných e, týždňov a mesiacov a rozpočet je samozrejme tou absolútne najdôležitejšou témou pre decembrovú plenárku. Dobre si uvedomujem, že máte veľa, veľa záväzkov, vyžaduje to veľa energie, aby ste dotiahli rozpočet na rok 2011 do úspešného cieľa a to aj s tými podmienkami, ktoré má Európsky parlament, aby ste to predložili na stretnutí Rady 27 členských štátov. To nie je jednoduché. Parlament je častokrát veľmi komplikovaný, ale na Rade to môže byť ešte zložitejšie. Takže želám vám všetko dobré. A ďakujeme za vaše odhodlanie, za vašu angažovanosť a ako ste aj mohli, ako ste aj spomenuli, dúfame, že tu dôjde k napredovaniu e, Čína a USA e, hlasujú jeden proti druhému, takže keď Európska únia e, prevezme vedúcu úlohu, tak možno budeme môcť urobiť dobrý kus práce pri príprave Svetovej klimatickej dohody na budúci rok. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré. So, sind viel beschäftigt. Takže predsedovia majú veľa práce. Takže teraz máme možnosť dokončiť naše hlasovanie, kde sme boli. Kompromis 14 k odseku 7, tam sme skončili. Takže kto je za kompromis 14? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 132 za, proti, kto sa zdržal? Prijatý. 133 za, proti, kto sa zdržal? Prijatý. 134 za, proti, kto sa zdržal? Prijatý. 135 za, proti, kto sa zdržal? Prijatý. 136 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 137 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 15 koceku odseku 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 145. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 146 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 147 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 180. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 148 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 150 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 151. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 152 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý, 153 za, proti, kto sa zdržal prijatý, 154 za, proti, kto sa zdržal prijatý. 155 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 156 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 158, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 16 k odseku 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 165 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 166 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 167 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 169 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 107, 169, pardon, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. 170 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 171 za, proti, kto sa zdržal, prijatý 172 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 173 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 174 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 175 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 176, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 177. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 178 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 181 za. Funkciu. 182 za. Prijatý. 183 s ústnym pozmeňovacím návrhom a po častiach. Prvá časť, kto je za? Prijatá. Tá druhá časť ktorá odpadá. kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Prijatý. 185 za. 186 za. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 187. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 188. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz úvodné ustanovenia. Jednotka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. Dvojka, za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 3 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 4 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 5 za, proti, kto sa zdržal prijatý? 6 za. Proti. Kto sa zdržal prijatý? 7 za. Proti. Kto sa zdržal prijatý? Konsolidovaný návrh 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý kompromis 2 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 27 za, proti, kto sa zdržal, overíme 27. Beendet. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 28. má jazykový charakter. Napriek tomu ale hlasujeme. 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 30 a 33 spolu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 31 odpadá, takže 32, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 34 po častiach s ústnym pozmeňovacím návrhom. Prvá časť, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Druhá časť odpada. 35 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté 36 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté 37 za, zamietnuté. 38 za, proti, kto sa zdržal, prijatý, 39 za, proti, kto sa zdržal, prijatý, kompromis 8 za, proti, kto sa zdržal, prijatý konsolidovaná štvorka, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 46 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 47 po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. Druhá časť za. Proti kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 5. Overíme druhú časť. Dobre. Hlasovanie otvorené, ukončené, zamietnuté. Druhá časť bola zamietnutá. Kompromis 5, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 54 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 55 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 56 za proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 6, za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 58. Tam máme len prvú časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. a liberáli mi potom na záver hlasovania vysvetlia, aký mal postoj k tým veciam, kde hlasovali proti, ale to až potom. Takže 59. Tiež iba prvá časť na hlasovanie. Kto je za tú prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Druhá časť stiahnutá, takže 60 za proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 7 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 66 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatý, zaujímavé, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 68 za, proti, kto sa zdržal, prijatý, 70 za, proti, kto sa zdržal, prijatý, 71 za, proti, kto sa zdržal, prijatý, 72 za, proti. Overíme 20, pardon, 72. Koniec elektronického hlasovania prijatý. 73, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. A teraz záverečné hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 48 za, niekto nebol proti, zdržal sa jeden poslanec. Gratulujeme autorke správy. So, für den Präsidenten hatten wir eine halbe Stunde einkalkuliert. Takže na predsedu sme počítali s pol hodinou, ale musel odísť, takže sme získali 20 minút. Prerušujem schôzu, pokračujeme o pol jedenástej vypočutím Katrin Žeslan Lanvel z FC v Parme. Takže 20 minútová prestávka. Small is excellent, really good.